práca všetkých prác e, Európskeho parlamentu. Vítajte, kolegovia. Teraz náš program na dnešný deň. Chcem vám oznámiť, že po rozhovoroch so skupinami chcem navrhnúť zmenu programu. Najprv bude vyhlásenie Rady a komisie e, k samitu EU-Turecko ako prvý bod dnešného programu. Hlasovanie bude nasledovať o 19. hodine, čiže s polhodinovým posunom. Je niekto proti tomu? Nie, tak takto to aj potvrdzujeme. Dámy a páni, konferencia predsedov dnes e, prišla s návrhom e, nasadenia osobitného výboru e, k daňovým rozhodnutiam a podobným rozhodnutiam a s podobným účinkom s názvom výbor TAX 2. Jeho kompetencie budú mať mandát, aj počet členov, ako aj vymenovanie týchto členov. Tieto všetky sme prijali. Toto rozhodnutie v dnešnom hlasovaní bude vlastne predložený, bude to predložené na potvrdenie hlasovaním. Rozhodnutie predsedov politických skupín na konferencii predsedov bolo jednomyselné. Je niekto proti tomu? Nie, takže budeme e, o tom dnes hlasovať. Ak teraz, ešte nikto, ak teraz už nikto nič iné nežiada, e, zvyšné body programu potvrdzujeme. Je tomu tak. Ďakujem. Teraz prejdeme k dnešným jednotlivým rozprávam. Najprv uh, summit EU-Turecko.